aby zdieľali finančné údaje na účely kontroly, či sa nepoužívajú financie na terorizmus. Sme si vedomi toho, čo znamená terorizmus, akú hrozbu pre našu bezpečnosť aj pre našich partnerov za Atlantickým oceánom. Nemusím vám pripomínať, že všetky teroristické útoky sa odohrali na európskej pôde za posledné 10 nechcem ich všetkých spomínať, ale naši americkí partnery predstavujú veľmi dôležitých strategických partnerov nie len v oblasti bezpečnosti ako takej, ale aj hospodársky, aj v iných oblastiach. Záväzok k takémuto strategickému partnerstvu bol jasne vyjadrený Joe Bidenom v tejto snemovni pred niekoľkými mesiacmi. Mali by sme byť teda hrdí na to, že napokon sme sa zhodli na dohode, ktorá je taká dôležitá pri snahe zisťovať, či niektoré aktivity nemôžu slúžiť na financovanie terorizmu. Európsky parlament takisto mal slovo v celkovej dohode. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pani Andrikiene. Ďalším rečníkom je pán Gerard Button. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Sú mnohé dôvody, prečo by sme mali hlasovať proti tomuto uzneseniu, ale za 60 sekúnd ich ani len nevymenujem. Samozrejme, že musíme byť proti terorizmu, ale to nemôže byť použité ako ospravedlnenie, aby vlády robili špionáž voči svojim vlastným občanom, veď existujú dôverné údaje a ak si občania rozhodnú, že nechcú ich zdieľať, tak nemajú ani národné štáty, ani parlament nikto právo tieto údaje deliť si s ďalšími stranami, pretože štáty majú svoju suverenitu a majú riadiť štát záležitosti demokratickým spôsobom. Neveríme, že Spojené štáty nezneužijú tieto údaje. Myslím si, že zákon o ochrane údajov, ktorý zakazuje zdieľanie informácií s tretimi stranami, a britská vláda má opt-out e, k tomuto dokumentu. Dúfajme, že bude, bude napokon e, odhlasované proti tejto dohode. Ďakujeme pekne, pán Betan. Pán Kačmarek má slovo, je ďalším rečníkom. Má jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Hlasoval som za správu pána Alvareza. Myslím si, že tu máme naozajstný nástroj, ktorý nám pomôže v boji proti terorizmu. Hlavnou vecou je prevencia. Pokúšame sa zisťovať a monitorovať finančné toky, ktoré by mohli financovať terorizmus. Ak ich zdroje financií odhalíme, myslím si, že sa nám tak pokusí podarí eliminovať terorizmus pretože musíme robiť maximum, aby sme stiažovali život terorizmom. Ďakujem pekne za túto správu. Ďakujem za slovo. Teraz sa hlási Hanu Takula. Nech sa páči, má jednu minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ja som hlasoval za správu pána Alvareza. Myslím si, že je mimoriadne dôležitá je dôležité, aby sme vedno bojovali proti terorizmu. Neviem dostatočne zdôrazniť, aké dôležité to je. A zároveň musíme obhajovať spoločne svoje hodnoty. Myslím si, že transatlantické vzťahy EU, USA musia byť len posilnené, pretože máme tie isté hodnoty na oboch stranách Atlantiku. Toto je dôležité a preto musíme rešpektovať legislatívu. Zároveň však musíme byť schopní bojovať proti terorizmu. A nejako musíme skombinovať tieto dve požiadavky, aby sme mohli chrániť aj údaje. Myslím si, že musíme pokračovať v takomto boji a podporovať i svetový mier. Ďakujem. A napokon má slovo Daniel Hanan Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vždy je jemná rovnováha medzi občianskými slobodami a bezpečnosťou občanov. Už niekoľkokrát od kedy bol útok na dvojičky pred 9 rokmi, sme, nepodarilo sa nám nastoliť túto rovnováhu správnym spôsobom. A to preto, lebo v politike platí falošná rovnica, keď si politici myslia, že ich aktivity musia byť úmerné verejnému hnevu a pritom by mali byť úmerné tomu, ako riešiť problém. V tejto snemovni sa tiež ten, táto chyba udiala aj náš parlament. Na oboch stranách Atlantiku parlamenty urobili tú istú chybu. Pri tejto príležitosti však musím povedať, že verím, že teraz sme túto rovnováhu nastolili takú, ako má byť, že sme tam dali bezpečnostné poistky do tejto dohody, ktoré umožnia bezpečnostné sily na celom svete spolupracovať efektívne, bez toho, že by sme museli zaplatiť e, priveľkú cenu za slobodu. Myslím si, že Európska únia by sa mala sústrediť na takéto cezhraničné záležitosti a ostatné veci budú riešiť národné štáty. Myslím si, že takto nikto nebude mať s ničím žiaden problém. Ďakujeme za príspevok. A ďalšia správa, správa pána Broka. Naším prvým rečníkom je Joe Higgins. Jedna minúta. Ďakujem za slovo. Hlasoval som proti tejto správe. Je to správa o Európskej službe vonkajších činností. Túto diplomatickú službu by sme mali vnímať v kontexte zahraničnej bezpečnostnej politiky a zmien, ktoré sa udiali v tejto politike po prijatí Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva poskytuje viaceré zdroje aby bolo možné posilniť zbrojenie v Európe a priemysel s tým súvisiaci. Teraz bude jednoduchšie pre veľké členské štáty v Európe, ktoré sú vojenskými veľmocami, vykonávať svoje vojenské misie. Nepochybne v budúcnosti najsilnejšie sily v Únii budú v pozícii, že budú schopné vykonávať vojenské kampane mimo EÚ, ak sa zváži, že to bude hospodársky vhodné. Presne tak, ako to robí, veľmi často urobili Spojené štáty. Európska služba vonkajších činností bude podporovať hospodársky, hospodárske a vojenské hodnoty európskeho kapitalizmu a to nepomôže svetovému mieru. Ďakujem. Pán Tune Kelam, máte slovo na jednu minútu. Podporil som správu Elmara Broka zjednotené stanovisko Európskeho parlamentu vzalo do úvahy tieto nové príležitosti, ktoré nám ponúka Lisabonská zmluva. Podporoval som politiku Európskeho parlamentu finančného dohľadu súvisiacu s Európskou službou vonkajších činností. Som spokojný a súhlasím s vysokou zástupkyňou EÚ, že treba bojovať za ľudské práva a demokraciu a že EÚ má byť v popredí tohto boja. Čo sa týka praktickej realizácie adekvátnej e, zemepisnej rovnováhy v tomto zmysle, myslím si, že by sme mali mať zástupcov tejto službe zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Tento proces sa ešte len odštartoval a myslím si, že je dôležité, aby revízia v roku 2013 takisto skontrolovala, či takáto rovnaká reprezentácia sa naozaj udiala. Lajme Lucia Andrikiena na jednu minútu. Yes, I missed the, uh, it. Uh, the following is Mr. Alfred. Teraz pán uh, uh, uh, Alfredo Odzi na minútu. Ospravňujem sa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu, pán predseda, pretože som presvedčený o tom, že táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť je, je zásadná. Je to historická príležitosť. E, musí to umožniť e, vypracovať skutočnú politiku pre vonkajšie vzťahy. A tá časť správy, kde sa hovorí o väčšej e, strategickej konzistentnosti, to, to sa mi javí ako mimoriadne dobré. Treba, aby prebiehali konzultácie medzi diplomatickými službami a touto Európskou službou. Zabezpečiť to práve tú dlhodobú konzistentnosť a e, podporiť to zásadné hodnoty a strategické záujmy EÚ mimo e, hraníc Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pani Dot na minútu. Vážený pán predseda, ja som hlasoval proti tejto správe. Je, táto služba to bude e, ďalší milník. Naši britskí e, voliči sa však obávajú o stratu zvrchovanosti a zahraničná politika Spojeného kráľovstva by mohla e, byť podradená e, niekomu, kto nebude zvolený britskými e, voličmi. Minister zahraničia chce úzko spolupracovať s vysokou predstaviteľkou, pretože táto služba bude mať veľký vplyv na budúci úspech európskej úlohy. A potom je tu aj otázka daní. 40 percentné e, škrty výdavkov, e, o tom sa hovorí a celá služba by mala stať 900 miliónov eur a to si neželajú britskí voliči. Tí, ktorí sú proti tejto službe, e, boli proti v roku 2008 a sú proti aj teraz. Ďakujem pekne. Teraz pani Korhola. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporila túto správu, hlavne ten návrh, kde sa hovorí o úlohe národných parlamentov pri e, kontrole tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. E, Európska únia musí byť e, celosvetovým aktérom, ale pritom je dôležité, aby sme pri financovaní vyvinuli väčšie úsilie a ja teda dúfam, že sa e, nájde viac prostriedkov. Dúfam, že medzinárodné vzťahy budú zodpovedať novej medzinárodnej štruktúre. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska činnosť pre vonkajšiu činnosť z, urobí európsku politiku zahraničia e, účinnejšou a e, strategickejšou. Musíme e, účinne spolupracovať a musíme byť celosvetovým aktérom. Táto európska činnosť bude zastupovať spoločnú zahraničnú politiku, ale treba vyriešiť ešte jednotlivé otvorené otázky, pretože inak tá služba nebude pracovať účinne a to musí byť absolútna priorita. Musí tu byť e, zemepisná rovnováha, to musí byť zásadná, zásadný princíp pri vytváraní tejto služby. Musí to byť aj profesionálne, aj vyvážené od samotného začiatku činnosti, kompromisy a nejaké nevyvážené zastúpenie by nebolo priateľné. A chcem sa poďakovať ešte pánovi Brokovi. Ďakujem pekne. Teraz pán Šiekersky. Dámy a páni, dnes sme e, rozhodli o vytvorení, o urýchlenom vytvorení tejto európskej služby. Ja chcem však povedať, že táto politika musí byť koordinovaná v viacerých e, sektoroch Nedá sa iba povedať, že v obchodnej alebo rozvojovej politike, ale musí sa to týkať všetkých e, rozmerov zahraničnej politiky. E, v globalizovanom svete e, to naozaj inak nejde. A po druhé, musíme taktiež uplatniť kontrolnú právomoc Európskeho parlamentu. A po tretie ešte e, otázka, e, na čo budú tieto služby naviazané. Možno, že by to mala byť samostatná inštitúcia, samostatný orgán, ale mala by tu byť spolupráca s diplomatmi v jednotlivých členských krajinách. Takže dobrá diplomacia, to sa tvorí roky. A musíme myslieť aj na európske hodnoty. A ešte chcem povedať, že EÚ sa musí lepšie pripraviť aj na prípady riadenia kríz. Ďakujem pekne. Teraz Hanu Takula na minútu. Ďakujem pekne. Ja viem, že je toto všetko výsledok Lisabonskej zmluvy, ale mám predsa len pochybnosti o tom všetkom. Mňa znepokojuje tá nová štruktúra administratívna, ktorá sa vytvára. Už od samotného začiatku sa hovorí, že by to malo byť e, nákladovo neutrálne, ale vieme, že budú musieť za to Európania platiť Mm, pre vysokých predstaviteľov potrebujeme platy a od začiatku treba to povedať jasne. Táto služba bude stať peniaze. E, nemôžeme začať klamstvom. A ešte ma znepokojuje to, že veľké členské krajiny e, prevažujú v tejto štruktúre. Musí to byť e, personálne vyvážené aj eh, zemepisne a parlament musí taktiež byť zastúpený v štruktúre, aby to bolo všetko spravodlivo rozdelené. Ďakujem pekne. Lutujem, ale už nemáme veľmi veľa času. Teraz pán Martin na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja eh, vítam hlasovanie k tejto službe, ale teraz po. Myslím, že je dôležité, aby sme e, prešli od procedúry, štruktúry k samotnej práci, činnosti tejto služby a Kety Ešnova musí mať tým, ktorý bude e, presadzovať európske hodnoty a e, ľudské práva musia byť prioritou. Ona slúbila, že e, bude aj samostatný pracovník pre ľudské práva v každom zastúpení, ale musí byť aj jasná štruktúra, aby bolo pravidelné podývanie správ. Musíme mať taktiež spoločnú, spoločný postup v oblasti ľudských práv. Eh, je to problematické vo viacerých krajinách v Číne a tam je ten ľudskoprávny dialog úplne zbytočný, takže táto služba eh, naozaj musí stať za to úsilie a za tie peniaze, aby eh, boli rešpektované európske hodnoty a hlavne ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je Daniel Hanna na minútu. Vážený pán predseda, je tu niečo dojímavé o e, tej rozprave o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ako keby EÚ už nemala e, e, normálnu diplomatickú službu. Choďte do akejkoľvek tretej krajiny a nájdete tam veľvyslanectvo EÚ a to je nad akoukoľvek reprezentáciou členskej krajiny Takže už národné diplomatické služby sú vytlačené. Katrin e, Aštanová hovorila o dvojnásobnom e, plate a e, ten rozpočet bude obrovský. A nebolo by to tak zlé, keby SZBB nebola naozaj ďaleko nad tým, čo robia členské krajiny. Pozrite sa na situáciu v Tajvane, na Kube, E, naozaj je tu veľká zhovievavosť aj e, Teheráne a Damase. E, ja myslím, že to dokážeme lepšie. Sme piatým najväčším hospodárstvom a malo by sa to ozrkadlovať aj v zahraničnej politike. E, utoljára, de nem utolsó sorban Gressle asszonynak adom meg. A na neposlednom rade pani Gressle na jednu minútu. Ja som hlasovala proti správe Elmara Broka z štyroch dôvodov. Jednak e, štruktúra služby má celú, celý rad rôznych slabých stránok alebo slabosti a tie detaily nám ešte budú spôsobovať veľké problémy. Po druhé, európsky veľvyslanec takisto bude sprahovať aj európske peniaze a tým pádom sú európske peniaze v ohrození a tieto rizika zatiaľ ešte nepoznáme. Potom po ďalšie, Ehm, právo, práva alebo privilegia Európskeho parlamentu sa dostávajú do európskeho nariadenia a síce aj keď sme spolu e, zákonodarcom, tak sú naše právomoci v rámci tohto nariadenia. Takže ja som ako ehm, osoba rozpočtového charakteru necítim sa byť viazaná týmito rozhodnutiami a potom závisí od toho, ako budeme my tu postupovať v parlamente. My sme tu schválili reformu a všetky postupy, ktoré sme tu schválili, sme zároveň aj pošliapali. A na čo potom robíme nejakú reformu, ktorá nám predpíše určité predpisy, ktoré potom my okamžite potom zmeníme a nedodržiavame, takže nemôžem súhlasiť so správou. Um, ďakujem pekne. Teraz e, pokračovanie e, hlas, dôvodenie hlasovania pokračuje správou o Kosove. Teraz dávam slovo pánovi Predovi na jednu minútu. am votat diferit față de grupul ppe în privința. pán predseda ja som hlasoval proti stanovisku mojej skupiny k uzneseniu o kosove pretože som nemal žiadnu inú možnosť len hlasovať proti tomuto textu. Existuje niekoľko otázok podstatných v tejto správe, ktorými súhlasím. Kosovo potrebuje, potrebu, pomoc, pretože je to veľmi ešte len jemná demokracia a preto je potrebné posilniť e, justíciu a právny štát. E, a ja som za stabilitu a rozvoj pre Kosovo, ale ja pochádzam z krajiny, ktorá neuznala nezávislosť Kosova a z tohto pohľadu je odvolávka na Kosovo ako na nezávislý štát v tomto texte je pre mňa neakceptovateľné. No. Lutujem, e, že do, do úvahy, e, neboli vzané do úvahy tie štáty, ktoré neuznali e, Kosovo. Ďakujem, pán Preda. Teraz dávam slovo pani Muniz de Urquiza. como hemos señalado en otras ocasiones ningún voto de la delegación socialista ja som už povedala predtým, že žiaden španielský hlasovanie nemôže byť videné ako akceptova- že by akce- absolútne akceptovalo e, nezávislé Kosovo. Preto my sme hlasovali proti, pretože my sme chceli vyjadriť našu pozíciu. E, parlament e, vyzval členské štáty, aby uznali túto oblasť ktorá vznikla na báze roz uznesenia bezpečnostnej rady OSN alebo nejakých dohody niektorých skupín Jednoducho to teraz všetko vyplýva z znesenia 2244, ale nehovorím, že mali by sme teda v Balkánu venovať európsku perspektívu. Aj španielské predsedníctvo si dalo toto za svoj cieľ na vysokej konferencii, na konferencii vysokej rovni ešte v júni. Predseda, ďakujem pekne. Ešte pani Andrikiene má jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za uznesenie. Chcela by som eh, odsúdiť tú skutočnosť, že Európsky parlament eh, vstupuje do diskusie eh, také dôležité otázky, ako je dôležitosť, ako je budúcnosť Kosova je, keďže v Kosovo ešte stále je taká politická mozaika, je preto našou povinnosťou zabezpečiť alebo pomôcť im v tomto procese na ceste. Nezávislosť Kosova už bola už na, na 69 štátmi, vrátane 22 EÚ štátov a je dôležité poznamenať, že perspektíva EÚ predstavuje veľkú motiváciu pre balkánske štáty prijímať reformy a zároveň to slúži aj stabilizácii regionu regiónu. Kosovo nie je výnimkou a preto keď chceme e, zakotviť existenciu Kosova v Európe a zabezpečiť aj stabilitu, tak je podstatné alebo životne dôležité, aby sme zabezpečili rovnaký prístup celému regiónu a konkrétne Kosovu taktiež predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pán Bernd Posselt má takisto jednu minútu. E, ja som ako, ďakujem, ďakujem e, s pani Lunaček za veľmi dobrú spoluprácu, pretože text, o ktorom sme dnes hlasovali, ten je oveľa lepší, ako ten ešte pochádzal z výboru. My sme teda zakotvili, že časť e, delenie, oddelenie Kosova nie je žiadna iná možnosť, to je rozhodujúci sa, sa otázka alebo rozhodujúci prvok a jednoducho členské štáty postupne budú musieť Kosovo uznať a je to aj logické, pretože Európske. Európsky parlament aj roku 2002 a 2007 odhlasoval uzne nezávislosť Kosova drotetinovou väčšinou. To znamená, že my sme eh, to už uskutočnili a musíme zabezpečiť, aby nedošlo opätovnému otvoreniu rokovaní o státu Taktuse, Kosova. Avšak teraz sa v médiách eh, hovorí o tom, že by sa mali opätovne otvoriť rokovania o statuse Kosova. To by bolo veľmi riskantné a ohrozilo by to ďalší vývoj potrebujeme zabezpečiť príslušný screeningový proces eh, Kosova, pripraviť eh, stratégie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz aj posledným bude Pán poslanec Daniel Hanan. Days... Pán predseda, v prvých rokoch z existencie parížských a rímskych zmluv e, v, E, vlastne sa myšlienka superštátu zamietla tým, že bude sa budovať e, demokracia. Avšak e, my ako si umelo teraz držíme tento štát. Ja som bol pôvodný neveľkým podpor, podporovateľom Kosova a ja som bol za to, aby mali svoju suverenitu. Avšak keď to rozšírime potom na, ten, na všetky princípy, na jednotlivé menšiny, ktoré ktoré tam žijú. To znamená, že musíme rovnako dať možnosť srbskej menšine, aby si, um, si takisto sa podielali na vláde. Jednoducho existuje tu konflikt medzi nadnárodným prístupom, môžete mať rôzne druhy federalizmu, Sovietská zväz, Jugoslavia a podobne. Môžete mať takéto federálne systémy, ale ako náhle eh, sa spýtate ľudí, tak chcú mať svoj suverený štát a to by mali podporovať predseda. Ďakujem pekne. Teraz e, ešte dávam slovo pani Andrikiene. Pán predseda, ja som hlasovala o tej, aj o tom prospech tohto uznesenia, pretože si myslím, že mali by sme opäť zotovne zopakovať našu podporu európskej integrácie krajín v balkánskom regióne v vzťahu k stabilizačnému asociačnému procesu. Albánsko je krajinou, ktorá dosiahla už e, výrazný pokrok z hľadiska reformného procesu, avšak zároveň je to aj krajina, ktorá potrebuje urobiť oveľa viac, aby sa priblížila k európskym normám a splneniu asociačných kritérií. Takisto je potrebné prijať viacej krokov na konsolidáciu demokracie a zabezpečenia právna štátu a zabezpečiť trvalý rozvoj krajiny. Politická kríza po roku po parlamentných voľbách v júni 2009 ehm, bola smutná, ale musíme jasne povedať našim albanským partnerom, že plne funkčné eh, inštitúcie, pričom parlament je z nich najdôležitejší, to je základ konsolidovaného demokratického systému a je to najdôležitejšie politické kritérium pre európsku integráciu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Ešte Ben Posel by chcel reagovať ehm, na jednu minútu. Bývalé komunistický štát eh, Albánsko sa pokusil teda destabilizovať svoju vládu, avšak eh, Podobne sa vlastne pokúsili sa aj v Macedónsku, takže nedávno sme tu mali červen, pána Červenkovského, ktorý je mm, šéf eh, opozície, ktorý sa stretol aj s pánom Fülem a potom s tohoto vnútorného rozhovoru eh, sa vlastne urobil, urobil eh, akože oficiálny rozhovor a povedal, že pán komisár mu eh, dal vo svojich, v jeho polemických rečiach zapravdu. Avšak e, nie je možné, aby bol zneužívaný eurokomisár pre socialistickú politiku. E, macedónska vláda robí dobrú prácu, je legitímna a vedie cestu e, vedie krajinu na cestu do Európskej únie a opozícia môže oponovať, ale nemá právo zneužívať EÚ. Predseda, ďakujem pekne teraz k situácii v Kyrgyzsku. Dávam slovo ešte k pani Andrikiene chcem poďakovať pánovi i voted in favor of the resolution. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože chcela by som podporiť kolegov, ktorí odsúdili násilie v Kyrgyzsku minulý mesiac. Je e, odsúdenia hodno, že je, e, armáda Kyrgyzska strieľala do civilistov, pričom do nich strieľali čisto na báze etnicity. Chcela by som vyjadriť sústrasť e, príbuzným takmer 300 Ehm, ehm, mŕtvym a takmer, takmer 3000 ranených je dôležité, aby sa e, vykonalo veľmi e, nezávislé vyšetrovanie týchto násilných činov. Ďakujem pekne. E, predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani Ajuso. Sīs rezultātā Kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēki ir zaudējuši dzīvības tūkstoši. Ďakujem pekne za slovo udalosti v júni viedli k množstvu E, stovek ľudí, ktorí prišli e, o svoje obydlia, mnohí prišli o život a jednoducho Európa musí byť e, aktivnejšia a hľadať riešenie tohto problému. Čo sa týka pomoci Kyrgyzsku, hovoríme o pomoci ľuďom a nie o pomoci nejakej vláde. A my sme sa stretli aj s veľvyslancom Azilov a e, tvrdil, že nie sú tam žiadne etnické čistky a dokonca ani médiá správne neinformovali o tom, čo sa tam dialo. V Uzbekistane, e, Uzbekistane však má na to iný názor. Tam oni hovoria, že bolo veľmi e, veľa e, obhajcov ľudských práv zatknutých v Kyrgyzsku a tomu to musíme e, s, riešiť, musíme vstúpiť vstúpiť do dialógu aj so susedmi, aj s Ruskom a Čínou, pretože tieto dve krajiny majú veľmi silný vplyv v tomto regióne. A preto voláme po medzinárodných pozorovateľoch, aby boli do regiónu vyslaní. E, predseda, ďakujem pekne. Tak e, ďalšou témou je otázka AIDS a HIV slovo dám pani Ďakujem, pán predseda. Po takmer tridsiatich rokoch aktívnej politiky Európskej únie, najmä v afrických štátoch, dnes predložená správa konštatuje nárast počtu ľudí s ochorením hiv aids uvádza že len v samotnom roku two thousand and eight pribudlo two seven milióna infikovaných ľudí. európska únia investovala miliardy eur a počet nakazených rastie pýtam sa nie je to dôvod na zamyslenie či náhodou nerobíme niečo zlé a to už tridsať rokov? ukazuje sa že proti šíreniu hiv aids nepomáha rozdávanie prezervatívov ale skôr partnerská vernosť. rovnako nie je riešením ani právo na potrat veď medicína už dnes dokáže zabezpečiť aby aj žena nakazená vírusom hiv mohla mať zdravé dieťa. naši africkí priatelia nám často hovoria nielenže sme chudobní ale chcete aby nás bolo málo. politika sexuálnych a reprodukčných práv v afrike nepomôže preto budem žiadať európsku komisiu aby vyhodnotila efektivitu vynakladania finančných prostriedkov na boj proti hiv aids. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, Prieda. Pán Preda, máte slovo. Țin în privința acestei rezoluții. Kazetových munícií. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa radšej chcel zdržať, pretože e, termín v článku 2, ktorý sa týka Rumunska, by mohol byť príliš prísny v kontexte e, ženevských rokovaní k, o dohovore o kazetovej munícii v rámci dohovoru o zákaze niektorých komerčných zbraní a my si myslíme, že e, OSN je ten správny rámec medzinárodného hľadiska, ktorý dokáže zvládnuť otázku kazetových munícií a vo, keď vezmem do úvahy, že sa to, týchto rokovaní zúčastňuje 110 štátov. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, pán poslanec. A Teraz ehm, budeme hovoriť o budúcnosti spoločnej podstavskej politiky po roku 2013. Mám tu niekoľko poslancov, ktorí sa hlásia o slovo. Predovšetkým poslovné slovo pánovi Kolenovskému. Hier. Következik egy perces hozzászólással. On tu nie je, takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Peter Jar, jedna minúta. Spoločná poľnohospodárska politika je príbehom úspechu, pán predseda, a ja viem, že v parlamente máme široký konsenzus k tejto veci, pretože chceme zabezpečiť dodávky potravín pre našich obyvateľov a zároveň si chceme udržať e, krajinu, kultúrnu krajinu tak, ako sme na ňu zvyknutí. Samozrejme, že pre budúcnosť musíme nájsť zelenší spôsob, ako vyrábať potraviny a takisto bojovať s hladom vo svete. Táto politika je niečím, čo vytvára e, pracovné miesta, ktoré nie sú závislé od toho, aké veľké sú poľnohospodárske podniky a farmy. A preto budúcnosť SPP vidím veľmi priaznivo. Máme tu model dvoch pilierov, na ktorých stojí táto spoločná poľnohospodárska politika a treba zabezpečiť, že pri financovaní tejto politiky budeme rozumní. Ďakujem za slovo. Ďakujem, hovorí predseda. Ďalším rečníkom je Alfredo Antonio Tie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hlasoval som za správu Lion, Liona, pretože ja súhlasím so spravodajcami, že potrebujeme SPP, spoločnú poľnohospodárskú politiku, ktorá bude pokračovať ďalej v reformnom procese nielen v nasledujúcich rokoch, ale špecificky a konkrétne zareaguje na výzvy, ktoré Európa pred ktorými bude stať Európa v nasledujúcich rokoch. Kľúčovým prvkom, ktorý je, na ktorom je postavená táto správa, je potravinová bezpečnosť a trvalá udržateľnosť. To sa dá dosiahnuť diverzitou a ochranou životného prostredia, ako aj rastom e, zeleného spôsobu výroby poľnohospodárskych produktov. Ak chceme mať spoločnú poľnohospodárskú politiku v budúcnosti, ktorá bude moderná a bude držať krok s celým svetom, musíme pokračovať týmto smerom. Ďakujem za príspevok, hovorí predseda. Ďalším rečníkom, rečníčkou je pani Krista Klas. Pri správe Lajena o spoločnej poľnohospodárskej politike si myslím, že máme v Európskom parlamente výrazný hlas, ktorý zaznel a povedali sme komisii presne to, čo by bolo treba urobiť. Podporujem návrhy komisie a my v snemovni v Európskom parlamente vieme, že ľudia chcú lepšie, zdravšie potraviny, ktoré neubližujú životnému prostrediu a ktoré, ktorých výroba je trvalo udržateľná. Európska únia by mala podporovať takú, takýto dôležitý sektor. Európska únia slúbila a odhodlala sa, že bude zabezpečovať potraviny a že sa bude snažiť, e, pretože sme veľmi šťastným regiónom sveta, máme priaznivú miernu klímu a preto si môžeme e, dovoliť vyhlásiť, že budeme jednoducho ďalej spolupracovať s celým svetom, aby sme zabezpečili bezpečné dodávky potravín. Voľnohospodári prežijú a ak nie, tak samozrejme je možné vždy dovážať potraviny do Európy, ale možno nebudú splňať naše podmienky. Práve preto musíme poľnohospodárskú produkciu udržať tu, v Európe. Ďakujeme za príspevok. Ďalším rečníkom je pán Sikiersky. Dámy a páni, hlasoval som za túto správu, ale rád by som podotkol, že podporujem intervenčný mechanizmus Treba ho zachovať. To nie je proti princípom z trhu, je to o podpore budúcich vidieckých oblastí a vidieckého rozvoja a takisto o vzdelávaní, o školstve. To, na to netreba zabúdať v tejto súvislosti, pretože ľudia z vidieckých oblastí jednoducho odchádzajú, stiahujú sa preč a musíme zabezpečiť, aby mali možnosti rozvíjať sa aj vo vidieckých oblastiach, lebo častokrát, keď sa presťahujú do mesta, nepolepšia si nejako svoju situáciu. A práve naopak, ešte stále platí, že na, na vidieku sú zárobky o 60 nižšie ako v mestách a vyľudňovanie pokračuje, preto sa musíme snažiť o trvalo udržateľný vidiecký rozvoj. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Vajder. Ďakujem. Ja som toto uznesenie podporila, pretože sa jedná o veľmi dôležité kritéria pre e, novú agrárnu a polnospodárskú politiku. E, takisto sa požaduje, aby priame platby a priame podpory pochádzali priamo z európskeho rozpočtu. A moja krajina, Lotyšsko, je už niekoľko rokov výdavkov členom Európskej únie, ale naši polnohospodári dostávajú asi 80 eur na hektár, zatiaľ čo grécky dostávajú 550 a nemecky dostávajú 300 eur to je naozaj marenie hospodárskej súťaže a kvôli tomu sa e, vlastne rozdiel medzi e, malými a, štát, a e, veľkými a starými alebo novými členskými štátmi sa rozdiely ešte viac prehlbujú a takáto pomoc nepomáha a je potrebné zabezpečiť spravodlivejšiu hospodárskú súťaž a rovnovážnejšiu hospodárskú politiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Takula. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu Lyon. E, vo viacerých bodoch som mal však výhrady, ale nakoniec je táto správa dobrou správou a e, pokrýva e, dobre mnohé oblasti SPP, ale ja pochádzam z malej krajiny a pre nás je polnospodárstvo úplne odlišné, ako napríklad v Nemecku. A podmienky e, naozaj nie sú vždy jednotné a preto som v niektorých bodoch hlasoval odlišne naozaj by som si želal, aby v budúcnosti malé polnospodárstva, malé krajiny naozaj boli e, predmetom špecifických opatrení, špecifickej pozornosti. My naozaj potrebujeme polnohospodárstvo. Ďakujem pekne. Teraz David Martin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval proti správe Lion pretože vo všade, všade e, sa krátia e, rozpočty v Spojenom kráľovstve je to naozaj viditeľné aj v oblasti dôchodkov. E, prepušťajú sa osoby, pretože aj väzni, pretože si to už nemôžeme dovoliť. A pritom tu v Európskom parlamente zástupcovia konzervatívcov a liberálov, ktorí e, sú pri moci, majú e, dôvod, že môžu hlasovať za výdavky v plnohospodárstve v nezmenenej, na nezmenenej úrovni. A mne sa to zdá nepriateľné, pretože e, polnospodárstvo by nemalo byť e, chránené tak ako nejaká iná oblasť spoločenstva. E, ja myslím, že aj polnospodári by mali čeliť znížením príjmom, ako je to v prípade iných zamestnaní. Musíme e, naozaj aj trpieť spolu. Ďakujem pekne. Pán Komosaj, ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že sa dá pochopiť, že keď si eh, politickí eh, lídry eh, mysleli, že je najdôležitejšia potravinová bezpečnosť a spoločná polnospárska politika po druhej svetovej vojne, ale 60 rokov neskôr pozrime sa, koľko to stojí európskych občanov. Pozrime si, že občania e, platia trikrát za byrokraciu, za dotácie a potom vysoké ceny v obchodoch namiesto e, rozprávania o reforme SPP, myslím, že by sme mali jednoducho hovoriť o zrušení SPP to by umožnilo, aby tí dobrí prežili a daňovníci by mali viac prostriedkov a mohli ich vynaložiť účinnejšie. A boli by aj nižšie ceny pre spotrebiteľov. Reforma nestačí, naozaj treba zrušiť SPP. Ďakujem pekne. A v neposlednom rade pani Jatemaki minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, je vyvážená a zaručuje, že všade v Európe bude možné venovať sa polnohospodárstvu, že sa budú vyrábať potraviny a že, bude zaruč- že budú zaručené dodávky potravín. Bolo niekoľko bodov, pri ktorých som hlasovala odlišne od mojej politickej skupiny Ehm, pretože v niektorých situáciách je potrebná regulácia trhu a e, intervencie, aby boli zaistené dodávky potravina, aby bolo zaručen, a bol zaručený aj trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujem pekne. perces hozzászólás. Eh, Teraz Peter Jark správe Kadak. Ja som hlasoval za, pretože dve veci boli dôležité. Ekologický, eh, sociálny a kvalitatívny aspekt. Dovozen, dovážané výrobky musia splňať rovnaké požiadavky ako tie, ktoré sú vyrábané v EÚ a musíme taktiež eh, trvalo spravovať naše stavy rýb aj keď to ostatní partnery možno, že nerobia. A potom je tu e, ekonomický aspekt e, zabezpečenie e, potrieb na úrovni 40 keďže sú ohrazené stavy rýb vo svete, tak myslím, že to zdôrazňuje význam akvakultúry a musíme rozvinúť tento sektor a taktiež ho spravovať udržateľne. Akvakultúra to sú aj e, pracovné miesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Vajdere, teraz e, ďalšia. Ďakujem pekne. Toto je správa, ktorá hovorí o ekologických a ekonomických aspektoch a ide taktiež aj o mm, príbrežný rybolov. Ide tu aj o kultúru, o identitu a o pracovné miesta v jednotlivých odvetviach. Ale žiaľ, realita je odlišná. Lotyšskí e, rybári majú také malé kvóty a malú podporu EÚ, že e, je e, lepšie jednoducho nevyplávať a neloviť ryby Takýmto spôsobom 550 kilometrov pobrežia už nie je spravovaných a remeselnícke remeselnický rybolov taktiež trpí veľké priemyselné e, ryb, e, rybárske lode naozaj pracujú škodlivým spôsobom. Ďakujem pekne teraz pán Kelly na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem zablahoželať e, k tej rozprave, ktorú sme dnes viedli v parlamente a chcem vyjadriť niekoľko myšlienok. V prvom rade EÚ musí dbať o svojich vlastných občanov. Patrí, platí to aj pre príbrežné komunity, ktoré tam už e, žijú e, stovky rokov a žijú vďaka rybolovu potrebujeme mať rovnaké štandardy pre výrobky, ktoré e, pochádzajú mimo EÚ. A ako povedal pán Hán, musíme spraviť oveľa viac na podporu akvakultúry. Ďakujem pekne. Ešte posledný rečník. E, ďakujem za vašu trpezlivosť, pán predseda e, keď som sa stretol eh, s, s touto eh, spoločnou politikou rybolovu, tak som si myslel, že je to proti rybolovu a nie za, pretože tu ide o centrové, centrálne plánovanie. A hovorí sa o tom, koľko eh, rybol, rybarov môže loviť, aké množstvo rýb a pritom jediné, čo sa deje, je ochudobňovanie stavov rýb, pretože neboli stanovené kvóty. Určite by sme sa mali teraz poučiť z minulosti a lepšie ochraňovať stavy ryb. Hovorme o systéme e, právnických, e, vlastnických práv, tak ako to je napríklad v Isla, na Islande. E, tam komunity naozaj majú zabezpečené práva, môžu obchodovať, môžu niečo zanechať budúcim generáciám. To je asi najlepšia odpoveď, pretože je to odpoveď, ktorá zachováva stavy rýb na rozdiel od spoločnej plnosti. E, politiky pre rybolov. Ďakujem pekne. Taktiež e, si robíme starosti o e, prírodu. Ale teraz odročujem schôdzu do tretej hodiny. Ďakujem. Officially.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 A naša prvá rozpráva sa týka Zimbabwe, konkrétne prípad Paraja Magua. A prvý, ktorý vystúpi, je pani Jagemaki na dve minúty. Nech sa páči. Zimbabwen ihmisoikeusrikkomukset ovat aikaisemminkin olleet. Ďakujem pekne. Porušovania ľudských práv